proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 2, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 7. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 11 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, musíme to overiť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 15 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. 16 v šestiach. menovité hlasovania. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali sme. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť. Hlasujme. Hlasovali sme. Končím hlasovanie. Prijaté. Piatá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Šiesta časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie prijaté. 17 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté 18, v siedmých častiach všetky menovite, prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Piatá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté šiesta čas, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté siedma čas, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie prijaté. Štvrtý pozmeňujúci návrh menovite hlasujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pôvodný text je týmto vypokrytý. Odsek 21, pôvodný text v dvoch častiach. Menovité hlasovanie, prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 22 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 23 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 v štyroch častiach. Prvá časť za, kto je za, druhá proti, Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Je to pravdepodobne prijaté, musím si to overiť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 25 pôvodný text. Za. Proti. Zžali sa. Prijaté. 26 pôvodný text. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 27 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si druhú časť 27. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 28 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 29 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 30 za. Proti. Zdržali sa Musíme overiť. Otváram hlasovanie. A hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 34 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 11. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text je týmto pokrytý. 36, pôvodný text v dvoch častiach, menovite otváram hlasovanie k prvej časti. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 37 pôvodný text za proti, zdržali sa prijaté. 12 menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 6. Kto je za? Kto je proti? zrali sa prijaté. Tým je pokrytý pôvodný text. 49 5 častiach vždy menovite. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasujme. Končím. Prijaté. Druhá časť. Hlasujme. Hlasovali všetci. Hlasovali teraz všetci. Končím hlasovanie. prijaté. Je tu skutočne želanie, aby som spomalil. Pani kolegyňa. Ja sa snažím zohľadniť to tretia časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené.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 pôvodný textové odbavené, 8 za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť, menovite hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Odsek 58 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takisto overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci sa 9 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Pôvodný text je tým vybavený odsek 61 v troch častiach o menovitom hlasovaní. Prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté druhá časť, hlasovanie otvorené.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 proti, zdržali sa. To si overíme, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. Pôvodné znenie v dvoch častiach. V menovitom hlasovaní prvá časť hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. prijatý. Druhá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté. Odsek 67 v troch častiach, menovitom otvorené, prvá časť. Hlasovali všetci. Ukončené. Bolo to prijaté druhá časť, e, otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatá. Tretia časť hlasovania otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijaté odsek 70 pôvodné znenie v dvoch častiach, menovite e, prvá časť otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijaté. Druhá časť otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijaté. 74, pôvodné znenie dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 76, pôvodné znenie v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť menovitom hlasovaní otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijaté. pozme si návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. prijatí. Úvodné ustanovenie A. Pôvodné znenie. Prvá časť za. Proti. Prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Úvodné ustanovenie B. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá i v dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá K, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá N, pôvod, úvodný 3 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Čiže si návrh 3 si overíme, hlasovanie je otvorené, hlasovali všetci, ukončené, prijatý. Tým pôvodné znenie je vybavené O za, proti, zdržali sa prijatý P v dvoch častiach, prvá časť za,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 Ja by som chcela informovať eh, svojich kolegov o tom, že tu eh, prišlo k nefunkčnosti v súvislosti s tejto správou, pretože viete, že sa týka radioaktívnych eh, noriem v potravinách a krmivách po jadrovej havárii. My sme pozvali expertov, ale nechceli prísť. Žiadali sme komisiu, aby nám dala mena expertov a oni nám povedali, že nie je možné poskytnúť mená týchto expertov, pretože scenáre sú veľmi dôležitá a tiež veľmi vysoká tá je na úroveň. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže unblock. E, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. sa návrhy 1 až 3. Za, proti, zdržali sa, prijaté. sa návrh 5 v menovitom hlasovaní. Chceli by ste povedať niečo vtipné? Dobre, takže pozmeňujúci návrh 5 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. 7 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá 11 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 12 za, proti, zdržali sa prijatí 15 za, proti, zdržali sa prijatí 16 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti,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 Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to prijaté. 40 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 53 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 56 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 57 v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatý. 52 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí a návrh o návrhu komisie za, proti, zdržali sa prijatý legislatívne uznesenie v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Áno, počkajte chvíľku. A bolo to prijaté. Kolega Fox, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja chcem navrhnúť, aby sme e, ďalej hlasovali o správe Reda a aby všetky ostatné hlasovania ostali e, na september. Ja by som chcel vysvetliť, prečo je rozumné, aby sme 25 minút hlasovali v útorok a 2 hodiny vo štvrtok o správe z vlastnej iniciatívy a uzneseniach, z ktorých žiadne nie sú nejaké naliehavé. No a služby by mali opatrnejšie plánovať hlasovanie viac v útorok a menej vo štvrtok. Takže ja navrhujem, aby sme a teraz hlasovali správe Reda a zvyšok presunuli na september. Kolega Fox, ja by som chcel raz a navždy povedať, a odmietnúť, e, že za, tieto, za toto plánovanie zodpovedajú služby. E, program schvaluje konferencia predsedov a po druhé, môžete si to prečítať na hlasovacom zozname, e, dĺžka hlasovania, dĺžka hlasovania je ovplyvnená veľa tým, koľko oddelených hlasovaní, hlasovaní počastia požiadali skupiny. A keďže služby keďže E, nemáme tlmočníkov v službách, tak nemôžeme odhadovať, koľko, e, koľko oddelených hlasovaní bude. Nuž e, nemôžeme ob, obviňovať len správu. Teraz kolega Jakovčič. Nie. Pán Fox, ja si vašu žiadosť interpretujem tak, že žiadate, aby sme uh, najskôr hlasovali o správe Reda a ostatné a ostatné presunuli na september. Môžeme o tom dať hlasovať. Takže sú dve hlasovania. Najskôr, aby sme e, uprednostili správu Reda, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Toto bolo zamietnuté. Dobre, môžeme to nechať preveriť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené abgelehnt. A bolo to zamietnuté. A ja predpokladám, že tým sme odbavili už aj druhú žiadosť, no a prechádzame eh, k správe o vytvorení únie kapitálových trhov. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí 3. Menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý 4 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 6 za. Proti zdržali sa zamietnutí 7 menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 8 menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 9 za, proti zdržali sa zamietnutí 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 11 v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, zamietnutý. Čiže pôvodné znenie nás hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté uznesenie, znení pozmeňujúcich návrhov, v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz prechádzame k uzneseniu Európskej bezpečnostnej agendy. Návrh uznesenia výboru LIBE 9 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. To bolo jednoznačné, ale necháme to preveriť. Pozmeňujúci návrh 10 si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Pozmeňujúci návrh 10. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 11 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 34 za. Proti zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý pôvodné znenie je tým vybavené. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí Ocek 5, pôvodné znenie v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 14 za. Proti. Zdržali sa. To bolo zamietnuté. Ja by som bol veľmi rád, keby skupina S a D naznačila hlasovanie. 35 za, proti, zdržali sa. To bolo pravdepodobne zamietnuté, ale necháme to overiť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté pozmúcenou 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasovanie je otvorené. Návrh 15. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 8. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Všetko to je neprehľadné, musím si to prekontrolovať. Otváram hlasovanie. Zdá sa, že to nie je jasné frakciám. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 36, kto je za? Kto je proti? Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10. Pôvodný text v dvoch častiach, menovite obe časti. Prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnú sa. 38 ako doplnok, nie ako náhrada. Kto je za? Sú tie väčšiny stále rovnaké, takže otváram hlasovanie, overíme si to. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 32 za. Proti. Zdržali sa. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 19. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20. Pôvodný text za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text, odsek 21, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 22 pôvodný text, to je za, proti, zdržali sa, overme si Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 30, 43, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Aj to si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 44, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 24, Odsek 24, pôvodný text, menovité hlasovanie, kto je za? Pardon, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 2, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Overme si dvojku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 26. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Overme si. Otváram hlasovanie. 26.1. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Aj to musíme overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 27 pôvodný text menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 31, menovite, kto je za? Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 45, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 46 za proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, asi prijaté, overme si, otváram hlasovanie, návrh 20. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 40 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 35, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 23 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 36, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 28, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, Nevynechali sme 25. 25 bola zamietnutá. 38. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť ešte raz za. Proti. Prepáčte, tak to bola moja chyba. Prosím, ospravedlne 25 sme preskočili, tak 25 kto je za? To je proti? držali sa zamietnuté. Teraz 38 pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh. Odsek 40, pôvodný text, troch troch a všetky menovite, prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Čím hlasovanie? Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 27 menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pôvodný text je vybavený. Pôvodný text 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50, odsek 50, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, musíme overiť, otváram hlasovanie. Hlasovali sme. Končím. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie C, pôvodný text za, proti, zdržali sa, zamieta sa. D, úvodné ustanovenie C, pôvodný text. Otváram hlasovanie na overenie. C. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. prijaté. D. Otváram hlasovanie menovité. Hlasovali všetci. Končím. Prijaté. Návrh 5 za. Proti. Už ten sa signalizuje politickej skupiny, bohužiaľ. Za proti, zdržali sa, teraz je to prijaté, pán kolega Guerrero. 6 za, proti, zdrali sa, prijaté. H, pôvodný text, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 31 menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. I pôvodný text za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. Otváram hlasovanie na overenie k Ičku. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 7 za. Proti. Zreli sa. Zamietnuté. 8 za. Proti. Zreli sa. Zamieta sa. 42 menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Uznesenie ako celok, pozmenené podobe menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Kto by sa... Nikto sa nechce prihlásiť. Otváram hlasovanie. Aby všetci hlasovali, tak ho ukončím teraz. Prijaté. Prejdeme teraz k pracovnému programu komisie. Pán Gerejro sa hlási o slovo. Regie. Regie, Herr Guerrero. Pán Guerrero nevie zapnúť mikrofón, nedá sa mu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel som požiadať, aby hlasovanie o pracovnom programe Európskej komisie sa presnulo na september, aby sme dosiahli dohodu s väčším konsenzom aj s väčším zastúpením zdieľaných a vyrovnaných priorít jednotlivých politických skupín. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďakujeme, pán kolega Guerrero. Vychádzam teda z toho, že tento návrh predkladáte v mene vašej politickej skupiny, že ste ho predložili, takže tie predpoklady podľa článku 190 sú splnené a môžeme o tomto návrhu teraz hlasovať za a proti. Kto sa chce vyjadriť za? Pán kolega Eichhout sa chce vyjadriť. My už v januári sme mali hlasovanie o pracovnom programe roku 2015. Chceme prezentovať toto ešte raz a preto by sme žiadali väčší čas a koncenzus skupiny, aby to bolo tak, že my podporujeme, aby sa to preložilo na september. Ďakujem pekne, pán Eichhout. Niekto proti? Možno z nejakej inej skupiny, pani Fordová. Predsedala som rokovania medzi skupinami k tejto záležitosti, tak je skutočne veľká škoda, že my sa odchýlujeme od tohoto rokovacieho stola pondelok večer, kde SND a EPP sa dohodli, že sú že mali spoločný text a potom jedna skupina jednoducho odmietla podpísať takúto dohodu. Takže ja som tam síce bola, ale neviem, čo sa ešte dá získať tým, že sa k tomu vrátime v septembri. Ďakujem pekne, pani Fordová. Hlasujme. Kto podporí ten návrh pána Gerejra? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pán kolega, je možné, že by ste kričali menej? Otváram hlasovanie. Kto, to, kto s tým súhlasí? Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu, pokiaľ ide o situáciu v Jemene. Máme spoločný návrh uznesení zo šiestich politických skupín. Dro, trojka, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Jedna za, proti, zdržali sa zamietnutí dva za, a teda je tu ústny pozmeňujúci návrh kolegu Guzo Permuji. Myslím, že je vytlačený. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Mám ústny pozmeňovací návrh číslu 2, kde by bolo vyjadruje svoje znepokojenie e, vzhľadom na intenzívne obchodovanie so zbraniami členských štátov EÚ v mnohých krajinách tejto oblasti a žiada radu, aby potvrdila, že sa nesplnila alebo že, boli, že neboli porušené podmienky spoločného uznesenia o exportovaní zbrania, že príjme opatrenia, aby všetky členské štáty plne rešpektovali spoločné uznesenie. Ďakujem. Gibt es ein... Má niekto nejaké námietky? Das sind 40, bedauere sehr, Herr... Je mi ľúto, pán kolega Takže pozmeňujúci návrh 2 v pôvodnom znení. Kto je za? Proti? Takže prosím, trochu jasnejšie ukázať. Za? Proti? Zdržali sa. Bolo to zamietnuté. 3. Dobre, rád to nechám overiť, ale keď z tej skupiny, ktorá to jasne nesignalizuje, žiada o kontrolu, tak to nie je veľmi športové správanie. Takže hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 3. 3. 3. Je, ide o pozmeňujúci návrh 3. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. E v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá G za. Proti. Takto si overíme. Hlasovanie otvorené. G. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. H. Za. Proti. Zdržali sa prijaté uznesenie ako celok, znenie pozmeňujúcich návrhov. Hlas- e, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté a tým prechádzame k správe Pejon, odsek 1, v deviatich častiach. Prvá časť za, proti, zrali sa prijatá druhá časť za, proti, zrali sa prijatá tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá štvrtá časť za, proti, zdržali sa prijatá a ďalšie časti, menovitom hlasovaní, piata časť, hlasovanie otvorené, Hlasovali všetci. Ukončené. Prijaté. Šiesta časť otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Siedma časť otvorené. Hlasovali všetci ukončené. to 8. časť otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijaté 9. časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Odsek 2. podmeznenie znenie dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa tá druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté odsek 6, pôvodné znenie dvoch časti prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, za, proti, zdržali sa, prijaté odsek 9, pôvodné znenie v troch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, Prijíma sa, tretia časť za, proti, zdržali sa, Prijíma sa, 12 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 13 za, proti, Pán Fleckenstein, ste za či proti? 13. Kto je za? Proti. Príjima sa. 15. V štyroch častiach. 13. preveríme. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 15 dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa druhá časť za, proti, druhú časť elektronicky, hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa.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 Pozmeňujúci návrh 3. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 19 pôvodného textu. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 25 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 v troch častiach, prvá časť. Teším sa, že pán Guerrero spolupracuje. Prvá časť teda ešte raz. 4, 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Káčko za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. V pozmenenom znení celé uznesenie hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz správa Kukan. Odsek 4, pôvodný text dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť, menovite hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Šestka, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 3, ústna pozmeňujúca poznámka kolegu Kukana. 582 poznámka pre režiu. Zap, zapnúť prosím mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Malá, malé pozmenenie v sedmičke. Druhé, druhý riadok. Slovo for v angličtine sa vymaže a namiesto toho tu bude with willing, ktoré sa vloží, takže text bude vyzýva e, vysokú predstaviteľku, aby vyvinula návrhy na spoluprácu s ochotnými e, krajinami európskeho susedstva. Na základe takých, či, e, takých modelov a tak ďalej. Neviem, či to všetci príjmete. Je, má niekto námietky? Tak tomu nie je. A tak budeme v tejto forme o, o trojke hlasovať. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Odsek 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Odsek 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť za, proti. To musíme preveriť. Hlasujme prosím teraz o druhej časti odsek 11. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 14 dvoch častiach, prvá časť menovite. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Odsek 15 dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť menovite. Hlasujeme teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 20. prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 26. prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz preverenie 26, e, druhá časť. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31 hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 45 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 48 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť menovite. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Jednotka v dvoch častiach, elektronicky obe časti. Hlasujeme o prvej. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa druhá časť. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text 58 v troch častiach. Prvá časť elektronicky. Hlasujme, prosím. Hlasovali, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa druhá, tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Úvodné ustanovenie L. Za. Proti. Zdržal sa niekto. prijíma sa. M. Za. Proti. Zdržal sa niekto. prijíma sa. P v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Uznesenie ako celok v pozmenenom znení hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz správa Reda. Odsek 7 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Preveríme druhú časť. Teraz hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 10 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Stržal sa niekto. Príjima sa druhá časť za, proti. To si preveríme. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 11 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa druhá časť za, proti. To je veľmi tesné a preto si to preveríme. Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 13 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tretia časť za, preveríme si ešte druhú časť. 13.2 preverujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 16 pôvodného textu za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 18 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 19 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Odsek 21 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 27. Tu je ústna poznámka od pani Hannibal. Nech sa páči. Ďakujem ja by, som, ja by som chcel doplniť na konci tohto odseku formuláciu believes that where art is a tak ďalej. Teda domnieva sa, že ak umelci e, sa domnievajú, že ich práva sú prevedené, tak by mal byť, e, malo byť právo na e, odmenu pod kolektívnym manažmentom. A v zmysle tohoto umelci a interpreti môžu alebo budú mať právo na odmenu aj vtedy, keď ich e, tvorba sa streamuje na internete. Gibt es Einwände? Sú námietky? Das sind genug. Sie brauchen, können sitzen bleiben. Môžete zostať sedieť, je to postačujúce. Ah, okay, dann brauchen wir auch keine Abstimmung. Wir kommen Musíme ani hlasovať, takže 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť elektronicky. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 40 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 45 v dvoch častiach. Prosím. Hlasovali sme práve o tretej časti odseku 40. Tretia časť 40. Ak budete hluční, vôbec mi to nepomôže, ja vám to vysvetlím, hovorí pán predseda. Äh, Mám tu aj tretiu časť, tretia časť Pripomína sa, e, v, tej, v tejto súvislosti sa pripomínajú tieto výnimky. To je text tej tretej časti. Je to tam zahrnuté. Všetci prikyvujú, EPP prikyvuje. Tretia časť, kto je teraz za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 45 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, Zdržal sa niekto, príjima sa druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 46 pozmeňujúci návrh číslo 3 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Pôvodný text. Preverujeme ešte pozmeňujúci návrh číslo 3. Hlasujeme. Prosím všetci, Končím hlasovanie. Zamieta sa. 46 pôvodného textu. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 51 v dvoch častiach prvá časť za.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 Hlasujme prosím teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pán kolega Sarvama, je to k rokovaciemu poriadku? Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že predsedajúci dnes po obede e, sa, sa naozaj snaží, aby sme to spracovali čo najrychlejšie. A ja predpokladám, že nechcete stráviť e, celý štvrtok po obede tu v e, tejto, v tejto snemovni. Ja vás poprosím, aby ste dvíhali tie ruky, keď vás pán predsedajúci požiada o hlasovanie. Ďakujem, kolega Sarvama. Máte to u mňa. E, takže 67, e, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Úvodné ustanovenie G za, proti, zdržali sa, prijaté. Vodné ustanovenie O v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Vodné ustanovenie R, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. E, celkový návrh uznesenia v pozmenenej podobe otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Teraz prejdeme k správe e, GRIP. V prvom rade tu máme alternatívny návrh uznesenia, e, návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Potom e, celkový návrh uznesenia, pôvodný text dve časti. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Príjma sa. Druhá časť za. E, proti zdržali sa prijaté. 28. dve časti. Prvá časť za. Proti zdržali sa prijatá. Druhá časť za. Proti zdržali sa prijatá. 44. v dve časti. Prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť D. proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie K, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz uh, uznesenie v pozmenenej podobe ako celok. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené prijaté. Teraz predposledná správa situácia v Burundi. Máme tu návrh uznesení siedmých politických skupín a ústny pozmeňovací návrh k odseku 2 od eh, kolegu Mišela. Nech sa páči. Mikrofón. Bol to ústny pozmeňovací návrh. Eh, je na to, aby som troška aktualizoval text, pretože voľby v Burundi sa medzi tým konali, takže ja navrhujem, aby sme nahradili formuláciu, že sme vážne znepokojení, eh, tak aby sme to nahradili slovom odsudzujeme. Takže hlasujeme v tejto forme o tomto odseku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Eh, teraz uznesenie ako celo, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz uznesenie týkajúce sa Srebrenice, spoločné uznesenie piatich politických skupín. Po šestke máme ústny pozmeňovací návrh pána Jakovčiča. Nech sa páči, máte slovo. Ja by som vás len chcel poprosiť, aby ste podporili dva ústne pozmeňovacie návrhy vzhľadom k tomu, že včera sa E, uskutočnili dve dôležité veci, alebo teda došlo k dvom dôležitým veciam. 6a, e, tam treba, treba povedať, že bez, Bezpečnostná rada OSN, ktorá e, zodpovedá za zabezpečovanie medzinárodného mieru, neschválila uznesenie o genocíde zo Srebrenice. A to je naozaj polutovania hodné, pretože Medzinárodný súdny dvor, teda hlavný súdny orgán OSN, rozhodol, že E, zločiny v Srebrenici možno definovať ako genocidu. Čiže to je prvá, prvý ústny polonemací návrh a druhý je e, jednoznačne víta rozhodnutie Rady ministrov Bosne a Hercegoviny, Bosny a Hercegoviny e, vyhlásiť 11. júl dňom národného smútku v Bosne a Hercegovine. Toto sú dva návrhy. Poprosím vás, aby ste hlasovali za ne. Gibt es Einwände? Sú tam nejaké námietky? Nevidím, že by tomu bolo tak. Takže hlasujeme o tomto ústnom pozmeriacom návrhu v tejto podobe. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Uznesenie ako celo, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďakujem všetkým. Wir haben das jetzt in 84 Minuten geschafft. Takže sme to stihli eh, veľmi eh, pekne, keby sme si boli ešte tie štyri minútky ušetrili, eh, tak by bol náš eh, čas ešte lepší. Poprosím teraz všetkých kolegov,